o krajine, ktorá by mala byť na ceste k plnoprávnej demokracii. Ďakujem. Ďakujeme. Pán komisár Levandovský, na záver boli, eh, bolo podaných 6 eh, návrhov a teraz to vidím tak, že pani Muniz de Orkisa sa chce vyjadriť ešte k rokovaciemu poriadku. Pani kolegyne, môžete. Ďakujem, pán predseda. Áno, hovorím o uznesení o Rusku. Neviem, nie je to žiadna kontroverzná zmena. V odseku 18 sa hovorí calls on the Council to implement the EU Foreign Affairs Council's conclusion, aby rada implementovala rozhodnutia Rady pre zahraničné záležitosti. My chceme nahradiť slovo implement slovom adopt. Takže aby rada prijala a nie implementovala závery Rady pre zahraničné záležitosti. Dúfam, že to nie je problematické. Ďakujem. Ja, aber wir haben Áno, ale my tam nemáme odsek 18, alebo áno? Pani kolegyňa Ojuland, modrá karta možno sa to stratilo niekde po ceste. Ja som počúvala estonské tlmočenie a úplne sa ku mne možno nedostalo, čo úplne presne kolegyňa povedala. Mohli by ste to ešte raz presne zopakovať. Pani kolegyňa Ojulan, pokiaľ som to ja správne pochopil, tak pani kolegyňa Muniz eh, Jorkísa hovorila o bode 18. Na ten sa teraz pozerám v nemeckej verzii a to slovo adopt. V nemeckej verzii sa hovorí, že rada by mala eh, implementovať, eh, transponovať závery Rady pre zahraničné záležitosti. Patrilo by tam teraz slovo adopt. Možno je to len chyba v anglickej verzii dokumentu. Pani kolegyňa Muniz Dorkisa, bude vám stačiť to slovo implementovať? E si esa es la versión alemana sería correcto. V nemeckej verzii je to správne, ale v angličtine je rozdiel medzi implement alebo execute, replace that a že by ste to nahradili tým to adopt, teda prijať tie závery. Namiesto implementovať závery Rady pre zahraničné záležitosti. verzia hovorí o záveroch rady, ktoré by mali byť prijaté. Nemali by byť teda implementované, ale prijaté. Má niekto proti tomu námietky? Vidím, že nikto sa nehlási, nenamieta. Takže budeme ešte hovoriť o odseku 18. Takže 8 najprv 8. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? 8 prijatý 11 pôvodného textu v troch častiach. To je za prvú časť, proti prvej časti, zdržali sa prijatý tretia časť za. Alebo druhá časť, sa opravuje pán predseda. Pýtal som sa na prvú časť, druhú a teťa, na tretiu. Takže tretia časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatý. Ocek 18 to, o čom hovorila kolegyňa Muniz Dorkisa, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Ďalej je, úvodné stanovenie je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej pozmenená, e, pozmenené uznesenie, kto je za, proti, zdržali sa. Takže jednomyselne prijaté. Podľa rokovacieho poriadku. Ďalej budeme hovoriť o uznesení o Azerbajdžane, prípad Mamadov. Máme tu 6 návrhov, takže prvý, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Rozhodnutie ako také, Pozmene verzii za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej 6 eh, návrhov k situácii rongijských moslimov, takže najprv celý návrh šiestich politických skupín, ktorý má nahradiť toto časť textu. Takže bod 16 pôvodného textu za, proti, zdržali sa prijatí. Úvodné ustanovenie 16, podmienujúce návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Potom rozhodnutie ako také v pozmenenej verzii môžete hlasovať elektronicky. Haben alle abgestimmt? Už ste všetci hlasovali? Bitte erst nach Schluss der Abstimmung die Karte rausziehen. Haben alle... Takže už ste všetci hlasovali? Takže ukončujem hlasovanie. až na jedno, čo sa zdržal, jednomyselne prijaté. Milí kolegovia, protokol tohto zasadania bude predložený na schválenie na začiatku budúceho zasadania. A tieto uznesenia budú sprostredkované osobám a grémiam, ktoré sú v nich spomínané. A teraz prerušujem plenárne zasadanie.